Good morning to everybody. Dear colleagues, we have to... Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Musíme začať naše zasadnutie. Máme tu na Máme tu ešte stanovisko o ďalšej pomoci makrofinančnej pre Ukrajinu. To je už bod rok hlasovania. First of all, adoption of agenda. Ale najprv tu máme prijatie programu schôdze. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak program je prijatý. Takisto máme tu oznámenie, ale ja nemám žiadne. Ak máte nejaké pripomienky k zápisnici, ak nie sú, tak tá zápisnica bude prijatá na konci zasadnutia. Teraz ideme na ďalšiu makrofinančnú pomoc Ukrajine. Takže pozmeňujúci návrh 27 Schaffhauser. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 38, Schaffhauser, to je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamietnuté. 30, kto je za? to je proti? Zdržali sa, zamietnuté. 32, Scholz, za? Proti? Zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4, to je za, to je proti, zdržali sa, schválené. Pokračujme. 43, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, bez mikrofónu. Nemôžeme to urobiť na všetky. Od 47 do 54 to môžeme teraz urobiť. 47 až 54, kto je za, kto je proti, zdržali sa, všetky sú zamietnuté. 5. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7. Za, proti, zdržali sa zamietnuté, 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 10 za, pardon, 9, Scholz za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si to overiť? Je to schválené. 10 za, proti zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti zdržali sa zamietnuté, 14. 14 za, proti zdržali sa zamietnuté, 15 za, proti zdržali sa zamietnuté, 16 až 19 blok, za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 1, za, proti, zdržali sa schválené, 22 až 24, unblock, za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 2, za, proti, zdržali sa schválené. Ešte štvorka za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. Dvadsať osem. Dvadsať osem, pán Carver. Za, osem za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 31 Scholz za, proti, zdržali sa. Ešte raz 4, 31 za, na začiatku zoznamu prvá strana 31 za, proti, zdržali sa, schválené. A 35 sme to preskočili na začiatku. Pán Carver 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz finálne hlasovanie v elektronickej podobe. I have problem with this plus. Okay. I want to have vote. Is it now oh, okay? I close the vote. Končím hlasovanie v poriadku. Schválené. Na záver by som chcela povedať, pán Gáler sa ospravedlňuje za svoju neprítomnosť, ale chcel informovať o vývine situácií k tejto téme. Takže pán Vale sa chcel dosiahnuť kompromis na úrovni rady a komisie, takže pán Galer uvidíme, ako tá situácia sa bude vyvíjať. Je na oficiálnej delegácii v Južnej Afrike. Dobre, pokračujme. ďalšie. Teraz prejdeme hlasovať o návrhu odporúčania rade pána Nikolaja. Sú to odporúčania Rade komisie a SVČ k rokovaniam o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom. Na to, aby sme zabezpečili konzistenciu v našich pozíciách, chcela by som vám pripomenúť, že naša práca na tejto správe sa konala paralelne k správe pána Tokeša ohľadne súhlasu novej dohody medzi EÚ a Arménskom a je to sprievodné uznesenie, čiže budeme potom hlasovať o týchto dvoch správach. Táto správa, tu bol predseda informovaný, že mali sme 200, viac ako 260 pozmeňujúcich návrhov, veľké množstvo týchto pozmeňujúcich návrhov sa týkali konfliktu o náhornom, náhornom Karabachu a viaceré pozmeňujúce návrhy sú rovnaké. A preto predsedkynia chce povedať, že toto uznesenie sa týka vzťahov medzi EÚ a Azerbajdžanom, a že tento výbor pravdepodobne nie je ideálnym miestom na to, aby sme opakovane hovorili o všetkých aspektoch tohto konfliktu. Na záver predseda predsedkynia víta snahu dosiahnuť kompromisné znenie, ktoré by bolo akceptovateľné obom stranám. Toto by zabezpečilo, že to posolstvo, ktoré vlastne sa z tejto správy berie, pokiaľ ide o naše priority, e, vo vzťahu k azerbajdžanským vzťahom k Európskej únie. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 40. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5. Overme. Chcete, aby sme to overili? Dobre. Tak si to overme. Štyriciatka. Je to štyriciatka.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 Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz, teraz tu máme 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overme si. 107 na to, aby sme si boli istí. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Poďme ďalej. Kompromis 16. Za. Dvadsaťosem za, 33 proti. Prepačte. Príliš sme to unahlili kompromis 16 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 17 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 18 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 19 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 20 za, proti zdržali sa prijaté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 1. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 26. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 27. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 28. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 29. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k 9 pána Šolca, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Overme si to. Šolc 259. Končím hlasovanie. prijaté. Takže mala som pravdu. Ďakujem pekne, poďme ďalej. Kompromis 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 32, za, proti, zdržali sa prijaté. 33, za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz úvodné ustanovenia, kompromis 2, za, proti, zdržali sa prijaté. 28, pani Nikolaj, za, proti, zdržali sa. Nie som si istá, overme. Končím hlasovanie. Prijaté. 42. Teraz kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa. Prosím vás, zdvíhate ruky, neviem. 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 39 za, proti, zdržali sa, overme si 39, musíme to overiť. 39. Končím hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. Teraz u citácie. 1, 2, 3 spolu. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz 6 a 7 spolu za, proti, zdržali sa. Prijaté. 8 a 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 10, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pani Zovko, gratulujem. 11, za, proti, zdržali sa, overme si to, jedenáctka, Končím hlasovanie. Prijaté. Prečo nezdvíhate ruky? 12, 13 spolu. 12, 13 spolu. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Overme si to. 12, 13. Končím hlasovanie zamietnuté. Teraz 14, 15, 16. 14, 15, 16, to je za, to je proti, zdržali sa, schválené. 17, 18, 19, pardon, musíme hlasovať, 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si, 17. Nikto nezdvíha ruky. Končím hlasovanie. Schválené. 18. Pani Gomeš. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 19. Za. Proti. Zdržali sa. Nie je to jasné. Prosím vás, 19. Budeme kontrolovať. 19. Nikto nezdvíha ruky. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem pekne za to, že zdvíhate ruky. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa 21. Chcete si overiť 21? Dobre. 21. Pán Castaldo a Korao. 21. Končím hlasovanie. Neuveriteľné, neuveriteľné. Tak, ak nebudete zdvíhať ruky, tak budeme za každým kontrolovať. 22. López, to je za, to je proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa, Overme si to. Končím hlasovanie. Teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu elektronicky. Končím hlasovanie. Gratulujem Norike Nikolaj. A teraz ideme hneď k komplexné posilnenie dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atomovú energiu a členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej. Ideme hneď hlasovať. I close. Končím hlasovanie. Schválené. Dobre, takže môžeme pokračovať na ďalší bod. Myslím, že je to sedmička. Je to sprievodné uznesenie k súhlasu s komplexnou a posilnenou dohodou o partnerstve medzi Európskou úniou na strane jednej a Arménskou republikou na strane druhej. Takže za, proti, zdržali zamietnuté. Áno, 15 za, proti, zdržali zamietnuté. 16 za, proti, zdržali zamietnuté. 17 za, proti, zdržali. Skontrolujeme si 17. Nie je to jasné. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali. Prijaté. Trojka, ústne. Osný pozmeňovací za, proti, zdržali. Prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali. Schválený Kompromis 3 za, proti, zdržali. Schválený 4 za, proti, zdržali. Schválený 5 za, proti, zdržali. Schválený 40, pán Carver za, proti, zdržali. Zamietnutý. 41 za, proti, zdržali. Zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržali Schválený. 53 za, proti, zdržali. Skontrolujeme si. I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 55 za, proti, zdržali. Zamietnutý. 56 za, proti proti, zdržali. Zamietnutý 57 za, proti, zdržali. Zamietnutý 58 za, proti, zdržali. Zamietnutý 59 za, proti, zdržali. Zamiet zamietnutý 60, za, proti, zdržali, zamietnutý. Kompromis 7. Za. Dobre, urobíme to. Oh. Končím hlasovanie. 66. Ale musíte dvíhať ruky, je to schválené. Okay, you have to cooperate. Com- Musíte spolupracovať. 7, kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali. Schválený, kompromis 8 za, proti, zdržali. Prijatý, kompromis 9 za, proti, zdržali Schválený 73. Nie. 10, 10, kompromisný návrh 10, za, proti, zdržali, schválený kompromis 11. Aha, ešte 73, dobre, to odpada, 4 e, za, proti, schválený a teraz 11 za, proti, zdržali, a teraz 90 pán Šolt za, proti, držali, zamietnutý. 93 za, proti, zdržali, zamietnutý. Skontrolujeme. We will check. I close the vote. Končím hlasovanie. Schválené. Ideme ďalej. Kompromis. 12 za, proti, zdržali. Schválený kompromis 13 za, proti, zdržali. Schválený. A teraz sa dostávame k ústnemu návrhu 2 za, proti, schválené, 4, 14 za, proti, zdržali schválený. A teraz úvodné ustanovenia, 8 za, proti, zdržali schválený, 9 za, proti, zdržali schválený, 10 za, proti, zdržali schválený, 11 za, proti, zdržali schválený, 12 za, proti, schválený, 13 za, proti, zdržali schválený. Teraz citácie 1, tanok za, proti, zdržali. Skontrolujeme. Let's check. I close the vote. Končím. Schválený. Dvojka za, proti, zdržali Kontrolujeme. Dvojku kontrolujeme. I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Trojka. Za. Proti. Zdržali. Zamietnutý. štyri štyri, štyri a päť spolu. Áno. Za. Proti. Zdržali. Zamietnutý.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 držali zamietnutý tiež. 7. Skontrolujeme si. Let's check, please. Adopted. Such a bit adopted. I close the vote. Uh, uh, uh. Uh, adopted. A prijatý, predsa len. A teraz... Final vote, electronic. Konečné hlasovanie, záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie. I close the vote. Končím. Prijaté s veľkou väčšinou. A teraz sa dostávame k bodu 8, kybernetická obrana. Don't worry, don't worry. So, was uh, Urma Spajt, spravodajca. A teraz pokračujeme. Čiže tu máme návrh správy. Za, proti, zdržali. Prijaté. 107 za, proti, zdržali. Prijaté. 108 za, proti, 109 za, proti, zdržali prijatí, 112 za, proti, zdržali mm, prijaté. Kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali prijatý. 118 za, proti, zdržali zamietnutý. 119 za, proti, zdržali zamietnutý. 120 za, proti, zdržali zamietnutý. 11 za, proti, zdržali prijatý, kompromis 12 za, proti, zdržali prijatý. A teraz sa dostávame k 138, 138 za, proti, zdržali prijatý, kompromis 13, za, proti, zdržali prijatý. 151 za, proti, zdržali prijatí. 154 Carver za, proti, zdržali zamietnutí. 155 za, proti, zdržali, zamietnutý, 156 za, proti, zdržali, zamietnutý, 158 za, proti, zdržali, zamietnutý, 159 McAllister za, proti, zdržali, schválený, 160 za, proti, zdržali prijatí, 161 za, proti, zdržali prijatí, 162 za, proti, zdržali prijatí, 163 za, proti, zdržali prijatí, 164 za, proti, zdržali. Skontrolujeme si 164 a schválený. Mhm, Nebola som si istá, schválený. 164. Končím hlasovanie. Schválený. 165 za, proti, zdržali, zamietnutý. 166 za, proti, zdržali, zamietnutý. Skontrolujeme si 166. Are you don't see when... Yes, I, I know. I close the vote. Approved. Approved. Schválený. Kompromisný návrh 14 za, proti, zdržali. Schválený 173 za, proti, zdržali. Schválený 174 za, proti, zdržali. Zamietnutý 175 za, proti, zdržali. Schválený 176 za, proti, zdržali. Zamietnutý 178 za, proti, zdržali schválený. Kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 16 za, proti, zdržali schválený. 188 za, proti, zdržali schválený. 190 za, proti, zdržali zamietnutý. 191 za, proti, zdržali, schválený, 192 za, proti, zdržali, schválený, 193 za, proti, zdržali, zamietnutý, 193, 4, two is adopted one nine three Áno, 192 prijatý, 193, 196. Tu máme oddelené hlasovanie, prvá časť. 196 za, proti, zdržali, zamietnutý. 196, kontrolujeme si. Prvá časť 196, kontrolujeme. I close the vote. Končím hlasovanie. Schválený. A teraz druhá časť 196 za, proti, zdržali. Schválený. 197 za, proti, zdržali. Schválený 199 za, proti, zdržali schválený. 200 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 17 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 18 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 19 za, proti, zdržali schválený. 201 za, proti, zdržali schválený. 211 za, proti, zdržali schválený, 212 za, proti, zdržali zamietnutý. 213 za, proti, zdržali schválený, 214 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 20 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 21 za, proti, zdržali, schválený. A teraz sa dostávame k 228 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 22 za, proti, zdržali schválený. A teraz 234 za, proti, e, zamietnutý, 235 za, proti, zdržali zamietnutí, 236 za, proti, zdržali zamietnutí, 237 za, proti, zdržali e, zamietnutí, 238 e, Danžon za, proti, zdržali prijatí. 239 a o tom sa nehlasuje. Takže 240 za, proti, zdržali schválený, 241 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 23 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 24 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 25 za, proti, zdržali schválený. A teraz sa dostávame 267 za, proti, Hm, zdržali schválený, za, proti, zdržali zamietnutý. 269 za, proti, 271 za, proti, zdržali. Môžem si to skontrolovať. 270 skontrolujeme. Close the vote. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem. 271 za, proti, zdržali. Schválený kompromis 26 za, proti, zdržali. Schválený teraz 277 za, proti, zdržali. Schválený 278 za, proti, zdržali. Schválený 279 za, proti, zdržali. Zamietnutý, myslím si, skontrolujeme. Ah, <laughs> uh, ah, Čím hlasovanie schválený. Prosím, prosím, dvíhajte ruky. 280 za, proti, zdržali. Schválený. Kompromis 27 za, proti, zdržali. Skontrolujeme. 280. Dobre, skontrolujeme si. 280. Päť poslancov zatiaľ nehlasovalo. Dobre, končím hlasovanie. Schválený. Ako som povedala. Kompromis 27 za, proti, zdržali. 28 za, proti, zdržali. 295 za, proti, zdržali Prijatý Orálny pozmeňovací návrh, ústny pozmeňovací návrh za, proti, zdržali zamietnutý. Zamietnutý. Trojka za, proti, zdržali zdržali, zamietnutý. Kompromis 29 za, proti, zdržali, schválený. Teraz 305 za, proti, zdržali, schválený. 306 za, proti, zdržali, schválený. 307 za, proti, zdržali, zamietnutý. 308 za, proti, zdržali. Skontrolujeme si 308. Končím hlasovanie. Schválený. No, niekto nehlasuje. 309. 310 za, proti, zdržali 310 skontrolujeme. Nie, 309 odpadá, čiže 310, 310. Dobre, končím hlasovanie. Zamietnutý. 311 za, proti, zdržali. Zamietnutý. 312 za, proti, zdržali. Nie je to jasné. 312 skontrolujeme. Končím hlasovanie zamietnutý. 313 za, proti zdržali schválený, 314 za, proti, zdržali schválený, 315 za, proti, zdržali schválený, 316 za, proti, zdržali zamietnutý. Kompromisný návrh 30 za, proti, zdržali schválený. A teraz 325K blokové hlasovanie Takže 325 až po 332 súhlasíte? Nie, keď nesúhlasíte, tak dobre, po jednom. 325 za, proti, zdržali, schválený, 326 za, proti, zdržali, schválený, 327 za, proti, zdržali, schválený, 328 za, proti, zdržali, schválený, 329 za, proti, zdržali, prijatý, 330 za, proti, zdržali, schválený. Čiže 330 si kontrolujeme, skontrolujeme si 330. I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 331 za, proti, zdržali prijatí, 332 za, proti, zdržali schválený, pán Fortiga 333, dobre, to je prijaté, 334 za, proti, schválený, 335 za, proti, zdržali schválený, 336 za, proti, zdržali schválený, 337 za, proti, zdržali zamietnutý, 338 za, proti, zdržali schválený. A teraz sa dostávame k úvodným ustanoveniam sedmička. Dáme to od 7 do 11, keľom za, proti, zdržali schválené. Gratulujeme, pán Kelom. Kompromis 1 za, proti, zdržali schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržali schválený. A teraz AA, úvodné ustanovenie 23 za, proti, zdržali schválený. 24 za, proti, zdržali zamietnutý. 25 za, proti, zdržali zamietnutý. Dobre, skontrolujeme si 25. -ku. Uh, Končím hlasovanie. Prijatý. 26 za, proti, zdržali. Prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali. Prijatý. A teraz 38 za, proti, zdržali, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali, prijatý. A teraz už sa dostávame k Fortigovi. 50 za, proti, zdržali, prijatý. 51 za, proti, zdržali, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali, prijatý. 54 za, proti, zdržali zamietnutí, 55 za, proti, zdržali prijatí, 56 Aha, odpadá 57. Takže predsa len 56 za, proti, zdržali. Skontrolujeme si. 56. 56. Končím hlasovanie. Schválený. 57. Za, proti. Zdržali sa. Môžete prosím zdvihnúť ruku. 57 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 59 za, proti, zdržali sa, schválený. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 61 za, proti, zdržali sa, schválený. 62, nie, 63 za, proti, zdržali sa, schválení. 65 za, proti, zdržali sa, schválený. 66 za, proti, zdržali sa, prijatý. 67 za, proti, zdržali sa, schválený. 68, overíme. Overíme 67. 67, 7. Overíme. Končím hlasovanie zamietnutý. 68 za, proti, zdržali sa, schválený. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 71 za, proti, zdržali sa, schválený. 76 za, proti, zdržali sa, Gomez. 76 overíme. 76. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 78 za, proti, zdržali sa, schválený. 79 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 87 bol stiahnutý. Kompromis číslo 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 182 zdržali sa, schválený. 103 za proti, zdržali sa schválení, 104 zaproti, zdržali sa schválení, 105 za proti, zdržali sa schválení. Citácie. Ústny pozmenujúci návrh číslo 1. Za proti, zdržali sa schválení, e, teraz číslo 1, šake 5 a tak ďalej. Za proti, zdržali sa schválení. Číslo 2 Citácia za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 5, pardon, 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz sa dostávame k záverečnému hlasovaniu, k celej správe v znení neskorších úprav. Budeme hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. Schvál, správa bola schválená. Návrh správy bol schválený. Prechádzame ďalej. Bod číslo 9 Áno, pán Kuzo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Len chcem informovať, že predložíme e, za nás správu. Ďakujem.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 We had change on the panel. Uh, now uh, we come to EU-NATO Vstúpime k ďalšiemu bodu. Ide o vzťahy medzi EÚ a NATO. Pán Pasku je spravodajcom. Pristúpime k hlasovaniu. Kompromis číslo 5. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 1, 1, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 1 116 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 1, 1, 1, 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 120 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Jedn, overíme 120, overíme Končím hlasovanie. Schválený. Ak nezdvihnete ruku, tak potom budeme overovať. 1, 2, 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 1, 3, 3, pani Eliot Marie za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 147, pána Daktuson za, proti, zdržali sa, schválený. Nie? Overíme? Dobre, overme. 1, 4, 7. Overme hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Schaffhauser 148149, e, vyškrtnutie identické návrhy za, proti, zdržali sa zamietnutí 150, za, proti, zdržali sa zamietnutí 151, za, proti, zdržali sa zamietnutí 152 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 153 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 154 za, proti, zdržali sa, schválený. 155 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 156 za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme 1, 5, 6. Overme. 1, 5, 6. I close the vote. Čím hlasovanie. Zamietnutý. 1, 5, 7. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 1, 5, 8. Za, proti, zdržali sa. Schválený 159 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 160 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 161 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 162 za, proti, zdržali sa, overme. 142, 162, prepačte. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis číslo 9. Za, proti, zdržali sa, schválený. 2, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 173 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 10. Za, proti, zdržali sa, schválený. 1... 8.2 je stiahnutý, teda 11, potom za, proti, zdržali sa schválený. Ďalej 1.9.6 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 1.9.7 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 1.9.8 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Overíme Castaldo 198. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Bohužiaľ, bohužiaľ, mala som pravdu. 199 za, proti, zdržali sa. Overme. Overíme 199. Ak nezdvihnete ruku, musíme overiť elektronicky. Myslím, že je schválený. Končím hlasovanie. Áno, veľkou väčšinou. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválený. 1, 2, 1, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 1, 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 2, 1, 8 za, overíme. 2, 1, 7, 2, 1, 7 overíme. Prečo nehlasujete? Dva, dve, dva hlasy ešte chýbajú. Tri. Končím hlasovanie. Schválený. 218. Za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 219 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválený. 228 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 229 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 230 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 231, 232 za, proti, zdržali sa schválený. Overme 231, 232. Nebolo to jasné na pohľad. Dva hlasy chýbajú. Dobre, končím hlasovanie. Z- zamietnuté. Dvaja z vás nehlasovali. Kompromis číslo 14 za, proti zdržali sa e, schválený. 242 za, proti zdržali sa zamietnutí, 243 za, proti zdržali sa zamietnutí, 244 za, proti zdržali sa zamietnutí, 245 za, proti zdržali sa zamietnutí, 246 za, proti zdržali sa zamietnutí, 247 za, proti ešte raz. 247 za, proti, zdržali sa. Overíme. 247. Overujeme. Nebolo to zrejmé. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Áno. Schaffhauser 248 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 249 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 250 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme 250, dobre. končím. Schválený. 2, 5, 1. Za, proti, držali sa. Zamietnutý. 2, 5, 2. Ten bol, tento návrh bol stiahnutý, preto Manesku 252 nehlasujeme. 253 za, proti, zdržali sa, schválený. Kefalogianis, kompromis 15, za, proti, zdržali sa, schválený. 261, 262, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 16, za, proti, zdržali sa, schválený schválený 270 za, proti, zdržali sa zamietnutí 271, 273 za, proti, zdržali sa zamietnutí 272 za, proti, zdržali sa zamietnutí 274 za, proti, 274 za, proti, zdržali sa zamietnutí 275 za, proti, zdržali sa. 275, Castaldo, mm, overíme. 275. Končím hlasovanie. zamietnutý. 276 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 277 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 278 stiahnutý, 280, 280 za, prepačte, overíme. Chceme overiť, čo konkrétne? 277 v poriadku. Dobre, tak overme 277. Končím hlasovanie. Ďakujem. Poďme ďalej. 280 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 281 za, proti, zdržali sa za schválení. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schválený. 287, 286 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 287 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Nie, Schaffhauser, 298 za, proti zdržali sa zamietnutí, 299 za, proti zdržali sa za, e, schválení, 300 stiahnutí 301 za, proti zdržali sa zamietnutí. Teraz 302, 303, 304, 305 za, proti, zdržali sa, schválení. 306 a nie, 311, hovorí pani predsednička, 311 za, 311 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 312 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválený. kompromis 20, kompromis 21 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz sa dostávame k 338 Um, pán Šahozer znovu za, proti zdržali sa zamietnutí, 339 za, proti zdržali sa zamietnutí, 340 za, proti zdržali sa zamietnutí, 341 za, proti zdržali sa zamietnutí, 342 za, proti zdržali sa zamietnutí, 343 za, proti zdržali sa zamietnutí, 344 za, proti, zdržali sa, zami- eh, schválený. Gratulujeme. 22 za, proti, zdržali sa, schválený. 347, 348 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 349, 350 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 351 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 352 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 353 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 354 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 355 za, proti, zdržali sa e, schválení, 356 za, proti, zdržali sa overíme. 3 5, 6 overíme. Traja nehlasovali. Dobre, končím hlasovanie. Schválený. 357 za, proti, zdržali sa zamietnutí 358 za, proti, zdržali sa zamietnutí 359 za, proti, zdržali sa schválení 360 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Úvodné ustanovenia, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválený schválený, kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený. A teraz znovu Schaffhauser 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 54 pasku za, proti, zdržali sa schválený, 55 za, proti, zdržali sa 55 za, proti, zdržali sa. Vystý sen overme, overme. Tri hlasy chýbajú. Končím hlasovanie. Vidíte, dvaja nehlasovali. Dobre, zamiet, bol zamietnutý 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 57 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 59 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme 59? Dobre. Overíme elektronicky. Schválený. Peť hlasov chýba, piati nehlasovali. Končím. Schválený. 60 za, proti, zdržali sa schválený. 61 za, proti, 61 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz 79 za, proti, zdržali sa, schválený. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 82 za, proti, zdržali sa, schválený. 83, 84, ako, aha, tak 84, hovorí pani Pracenčka, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 85 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 86 za, proti, zdržali sa. Musíme overiť. Nikto nezdvíha ruku. Päť hlasov nám chýba. Končím hlasovanie. Schválený. 87 za, proti, zdržali sa, schválený. 88 za, proti, zdržali sa, schválený. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 90 za, proti, zdržali sa, schválený. 91 za, proti, zdržali sa, schválený 92 za, proti, zdržali sa, schválený, zamietnutý 93 za, pro, 93 za, proti, zdržali sa, schválený, myslím, 94. Overíme 93, dobre, 93. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 94 za, proti, zdrža- e, zamietnutý, 95 za, proti, zdržali sa, schválený, 96 za, proti, zdržali sa, schválený, 97 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, overme, 97. Končím. Zamietnutý. 98 za, proti, zdržali sa. Schválený. Overíme. 98. Končím hlasovanie. 99 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 101 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Citácia 1 za, proti, zdržali sa schválení. Nikto no, dvojka za, proti, držali sa schválení, 3 za, proti, držali sa schválení, 4 za, proti, zdržali sa schválení, 5 za, proti, zdržali sa e, schválení, 6 za, proti, e, zdržali sa. Overíme šestku. I close the vote. Adopted. Schválený. 7 a 8 vypadávajú. Budeme hlasovať e, o správe v znení úprav. Vy Eh, no, no, eh, Viem, eh, chýba nám niekto. 5 hlasov nám chýba, kolegovia. Končím hlasovanie. It is adopted. Congratulations to Mr. Gratulujeme pánovi Pasku. Budeme pokračovať. Bod číslo 10. Áno, to je správa pána Gerensa. Okay, there is question. Okay, Je tu otázka, dobre, takže poďme k bodu číslo 10. Postupujme teda bezodkladne.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 14 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz prejdeme pozmeňujúci návrh 196 Mobarik. Čo chcete? Prihlásiť sa? Táto kultúra hlasovania tu v Európskom parlamente je veľmi ťažká, pretože vy nepočítate hlasy. Robíte to iba tak, že sa pozrete, koľko rúk ide dohora a musíte jednoducho rešpektovať za to, za čo hlasujeme. Ako môžete skontrolovať na základe hlasovacie zoznamu? Toto je demokracia? Veď toto sa robí všade rovnako, toto je cirkus. Ľudia za toto platia. Vy chcete, aby sme zdvihli ruky, čo je toto hlasovanie za sekundu? Prečítate to rýchlo? Nikto ani nevie, o čom hlasuje? Toto je jednoducho paródia. A nemyslím si, že by sme mali sa na tomto zúčastňovať. Ďakujem pekne, kolega. Vy viete, že sú tu kompromisy, všetko bolo pripravené na zasadnutiach za, e, tieňových spravodajcov, spravodajcov. A ja... Ale toto je jednoducho cirkus. Každý hlas sa počíta, veď toto je demokracia. Tak potom by sme mali hlasovať elektronicky za každým. Nemajte obavy, ideme podľa postupov. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 196 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz FAM 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 220 Buchner, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 222 za, proti, zdržali sa prijaté, Teraz 227 za, proti, zdržali sa. Ja si myslím, že zamietnuté, ale overme si to. 227. Áno, 227. Chýbali ste nám, alebo ešte stále nemáme niektorých. Tri traja nie sú zaregistrovaní na hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 226. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 225 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 228 za, proti, zdržali sa prijaté. 229 za, proti, zdržali sa 229, overme si, na to, aby sme si boli istí. 229, Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem za to, že zdvíhate ruky. 2, 3, 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. FAM 19. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. FAM 24. To je nepripustné. Aha, takže pokračujem ďalej. Takže úvodné ustanovenie A, kompromis 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si 26. Končím hlasovanie. Jeden chýbal. Zamietnuté. 28 za. Proti. 28 za. Proti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 Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 24. Aký je problém? 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 25, Recital G, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 86. Pozmeňujem sa na 86 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 26 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz 89 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 92 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. FAM, FAM O za, proti, zdržali sa, prijaté. FAM T za, proti, zdržali sa, prijaté. FAM Y za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz citácie, jednotka, za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka, za, proti, zdržali sa, prijaté. sa na 3, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci sa 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, overme si, ktorý, 6, overme si 6. Pozmeňujúci návrh 6, overujeme si. Prijaté. Končím hlasovanie. Prijaté. 7. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 8. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 9. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 12. Za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz elektronické hlasovanie o návrhu správy v podobe. votes, two votes are missing. Chýbajú dva hlasy, takže končíme hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Teraz prejdeme k bodu 11. Porušovania práv domorodého obyvateľstva vo svete, vrátanie zaberania pôdy. Takže poďme hneď k hlasovaniu. Prosím vás, sústredte sa pretože máme dnes veľa práce pred sebou. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa prijaté. 82, 83, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2, za, proti, zdržali sa prijaté. 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa prijaté. Prosím vás, zdvíhajte ruky. 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 94 Adaktuson za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1.03 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté. 1.1.5 za, proti zdržali sa prijaté, 1.1.6 za, proti zdržali sa prijaté, 1.1.7. Overme si 116, Celer a tak ďalej. Chýbajú tri hlasy. Nechcete hlasovať? V poriadku. Končíme hlasovanie. Prijaté. 117 Buchner. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11, za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 1 0, 130, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 136, za, proti, zdržali sa, prijaté. 137, overme si. 136, zamietnuté. Chýbali nám 4 hlasy, alebo chýbajú. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 1 7. za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overme si. 1 7. Overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 1, 3, 8. Vypadáva. Kompromis 13. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 14. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 1, 4, 4. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. 1, 4, 5. Za, proti, zdržali sa. Overme si. 1, 4, 5. Zamietnuté. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pokračujeme 146 za, proti, 6 za, proti, Držali sa, zamietnuté. 147, 148 za, proti, zdržali sa, prijaté. 149 za, proti, zdržali sa, prijaté. 150, pardon, kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si, čo si máme overiť, čo chcete overovať. Kompromis 15, kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 160 za, proti, zdržali sa prijaté, 161 za, proti, zdržali sa prijaté, 162 za, proti, zdržali sa prijaté, 17 za, proti, zdržali sa prijaté, hlasovanie po častiach 168 prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Myslím, že zamietnuté. 170 za, proti, zdržali sa, schválené. 171 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale môžeme si to overiť. 171. Overme si 171. Chýba nám 7 hlasov. 6 hlasov chýba. Nechcete hlasovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 172. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. Zrazu to je schválené podľa toho, ako ste hlasovali. 1, 7, 3, overme si to. 73. Šesť hlasov chýba. Končím hlasovanie. Ďakujem. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 182 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 183 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 186 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 187 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 21 za, proti, proti, zdržali sa, prijaté. 192 za, proti, zdržali sa, prijaté. 194 za, proti, zdržali sa, prijaté. 196 za, proti, zdržali sa, prijaté. 197 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 203 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 205 Overme si 203. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 205 za, proti, zdržali sa. 205 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 23. Chcete overiť 205? Overme si. Robím, čo sa dá. Chýba nám tri, chýbajú nám tri hlasy. Schválené. Gratulujem. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 211 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Prosím vás, zopakujme 211. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Zamietnuté. Ale overme si to. A teraz uvidíme. Overíme si 211. jedna jedna overujeme. Chýba nám 5 hlasov, 4, 4 hlasy. Nebojte sa, pokračujeme, končím hlasovanie. Prijaté. Ale vizuálne to nie je jasné, to vám chcem len iba povedať. 212 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pán Buchner, prijaté. Overíme si to? Tak si to overme. 212 overujeme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2-1-3 za, proti, zdržali sa. Overme si, prepáčte. Nie je to jasné. Je tu nejaký problém. Chyba 5 hlasov. Končím hlasovanie. Prijaté. A 214, 214 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. Tak budeme hlasovať, pretože nezdvíhate ruky. Ja keď sa na vás pozerám, tak vidím, že ste takto. Takže overme si tu 214. Mne je to jedno, ja mám času. Dva hlasy chýbajú, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Piati nehlasujú pravidelne. 24. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté 218 za, proti, zdržali sa. Prijaté 219 za, proti, zdržali sa. Prijaté Kompromis 25 za, proti zdržali sa prijaté. 221, 221 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 26 za, proti zdržali sa prijaté. 11 za, proti zdržali sa. Overme si 11. -ku. Prepačte, že to kontrolujeme všetko, ale Five votes are missing. Chyba 5 hlasov. Končím hlasovanie. Neuveriteľné, ďakujem. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté Prvá časť je v poriadku, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 28. Chcete overiť druhú časť 17? Overme si. I close the vote. Rejected. Zamietnuté, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 31, či pardon, 41 za, proti zdržali sa zamietnuté. 42 za. 41. Chcete skontrolovať? Dobre, tak ma požiadajte o skontrolovanie. I close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 42 za, proti, zdržali. Zamietnutý. 43 za, proti, zdržali. 43. Skontrolujeme si. It is adopt. I close the vote. Thank you. Adopted. 44. Four. 44 za, proti, zdržali, zamietnutí. 45 za, proti, zdržali. Skontrolujeme. 45 check. 45 kontrolujeme. 45 check. Zamietnuté. Kompromis 32 za, proti, zdržali zamietnutý, 48 za, proti, zdržali zamietnutý, 49, 51 za, proti, zdržali. Prijatý 52 za, proti, zdržali. Prijatý. Kompromis 33 za, proti, zdržali prijatý, kompromis 34 za, proti, zdržali, prijatý, 54 za, proti, zdržali, prijatý, 35 za, proti, zdržali, prijatý, 56 za, proti, zdržali, zamietnutý. 58 za, prijatý, 60, oddelené hlasovanie, prvá časť, za, proti, zdržali, zamietnutý, druhá časť, za, proti, zdržali, zamietnutý. 61 za, proti, zdržali. Nie som si istá. 61. Kontrolujeme. Yes. Close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 62 za, proti, zdržali, prijaté. 64 za, proti, zdržali, prijaté. 63. 64 kontrolujeme. We close the vote. Končím. Prijaté. And 63 now falls. Okay. Compromise 36. Four. Kompromis 36 za, proti, zdržali, zamietnutý. Teraz sa dostávame k 71. 71. 71 za, proti, zdržali prijatí, 72 za, proti, zdržali prijatí, 73 za, proti, zdržali. Hm. Skontrolujeme si 73. Kontrolujeme 73. Traja chýbajú. Prijaté 74, nie, 75 za, o, tie nie, odpadá, hovorí pani predsednička. Takže 76 za, proti, zdržali, prijaté. 77 za, proti, zdržali, prijaté. 78 za, proti, zdržali, prijaté. 79 za, proti, zdržali. 79 79 zamietnutý, myslím, ale neviem isto. Skontrolujeme. Nechcem nikoho zavádzať. 79. You know, <laughs> now three. We have all the time, we have 48 people here at the moment. And all... Máme tu 48 ľudí, máme času. We have to It is not my problem. It is adopted. Prijaté. Dobre. Citácie. Jedna. Za, proti. Zdržali. Prijatý. Dva. Za, proti. Zdržali. Prijatý. Trojka. Za, proti. Dvojku kontrolujeme. Dvojka kontrolujeme. my problem? Why it is my problem? Let's go on. Let's close. Rejected. Uh, citation uh, three. Four. 3 za, proti, zdržali prijatí, štyri za, proti, zdržali prijatí, 5 za, proti, zdržali. Peťka za, proti, zdržali Zamietnutý. 6. Chcete peťku skontrolovať? Končíme hlasovanie. Prijaté. 6. Za. Proti. Zdržali. Prijaté. 7 za. Proti. Zdržali. Prijaté. 8 za. Proti. Zdržali. Prijaté. 9 za proti, prijal, zdržali prijaté. A teraz stanovisko FAM. Jednotka odpadá. Čiže FAM dvojka za, proti, zdržali. FAM 2 hlasujeme, kontrolujeme. We close the vote. Adopted. Prijaté. FAM 3. Prvá časť. Oddelené hlasovanie. First part, yeah. And second part is, is, is open to vote. Yes. Second part, we vote. Druhá časť, čiže hlasujeme len o druhej časti FAM 3. Za, proti, zdržali. Zamietnuté. Kontrolujeme. Poďme si skontrolovať druhú časť trojky. We close the vote. Adopted. Fun four. First part. Prvá časť, štvorka, prvá časť, Odpadá zase teda druhá časť za, proti, zdržali. Zamietnuté. Dobre, štvorka, druhá časť, kontrolujeme. We close the vote. Adopted. FAM, FAM 5. FAM 5, to odpadá všetko, čiže ideme na osmičku, FAM 8 za, proti, zdržali, prijatý. FAM 9 za, proti, zdržali, prijatý. FAM 10. Chcete skontrolovať? Kto chce kontrolovať? FAM 9 za, proti, zdržali, prijatý. FAM 10 za, proti, zdržali, prijatý. FAM 13 za, proti, zdržali, prijatý. FAM 14 za, proti, zdržali, prijatý. FAM 15 za, proti, zdržali, prijatý. FAM 19 za,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 Prijatý F za. Čo chcete kontrolovať? Kto chce kontrolovať? E. Čiže ešte raz, úvodné ustanovenie E kontrolujeme. E kontrolujeme. FAM, úvodné ustanovenie E. 6 votes are missing. 6 hlasov nám opäť chýba. Spia, tak končím hlasovanie. Ečko prijaté, ako sme povedali, F za, proti, zdržali prijaté, G J za, proti, prijatý, K za, proti, zdržali prijatý, L e, za, proti, zdržali prijatý, M odpadá, O za, proti, zdržali prijatý, P za, proti, zdržali z, prijatý, Kve za, proti, zdržali, prijatý. A teraz sa dostávame k stanoviskám DV, DV1 za, proti, zdržali, prijatý. Kontrolujeme. DV1. Close, we close the vote. Rejected, you, are, you were right. Zamietnuté, máte pravdu. Trojka za, proti, zdržali, zamietnutý. Kontrolujeme, kontrolujeme. Okay, we close the vote. Adopted. Prijaté. DV4 za, proti, zdržali prijaté, DV5, za, proti, opäť, DV5, za, proti, zdržali. Kontrolujeme. Kontrolujeme DV5. Končím hlasovanie. Prijaté dv za, proti. Zdržali prijaté DV7 za, proti. Zdržali prijaté. DV8 prvá časť, nie druhá časť, iba druhá časť. Za, proti. Zdržali zamietnuté. Chcete kontrolovať druhú časť? Dobre. DV8, druhá časť. We close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Deväťdesiat prvá časť. Deväťdesiat prvá časť za, proti. Zdržali Zamietnuté. Nuž, nedvíhate ruky, tak budeme takto hlasovať. Prvá časť DV 10 kontrolujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť odpadá. DV11 za, proti zdržali. 9.11 kontrolujeme. No, it's not the same majority. It's not, it's not the same majority. No, it's not. Nie je to jasná väčšina. Nie je to tá istá väčšina, nie. Končím hlasovanie. Prijaté. 9.12 odpadá, 9.13, druhá časť za, proti, zdržali, zamietnuté. OK, leček. Dobre, skontrolujeme si. No, no, I'm looking at you, Mr. Weigl. We close the vote. Uh, Končím hlasovanie. Prijaté. DV14 za, proti, zdržali. Prijaté. DV15, prvá časť za, proti, zdržali. Zamietnuté. Dobre, skontrolujeme si to. Pozrime sa teraz na to. Prijaté. Druhá časť odpadá. DV18 za, proti, zdržali prijaté. DV21 za, proti, zdržali prijaté. DV23 za, proti, zdržali prijaté. DV25 za, proti, zdržali prijaté. Skontrolujeme si to. 925, 25 kontrolujeme. Končím hlasovanie zamietnuté. Nie je to tá istá väčšina zamietnuté. 9,29 za, proti, zdržali. Zamietnuté. 9,30 za, proti, zdržali. Zamietnuté.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 Prijaté 932 za, proti, zdržali. Prijaté 933 za, proti, zdržali. Prijaté. No a teraz elektronické hlasovanie o návrhu správy We close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté, ďakujem. No a to vysvetlenie na záver hlasovania. Takže, ja by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a, a, a za spoluprácu. Toto nebolo jednoduché, bola to ťažká úloha trying to. Now there is no break. Urobíme si len jednominútovú prestávočku pre tých, ktorí chcú odísť, ale teraz budeme pokračovať hneď o chvíľu. Bodom 12. Situácia v Arménsku. Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues. Uh, Vážení kolegovia, viem pokračovať v našom rokovaní situáciou v Arménsku. Všetci veľmi dobre viete, že došlo k určitému vývoju. Um, Náš výbor pracoval na postupe udelovania súhlasu v súvislosti so, so zmluvou o partnerstve ktorej sme vlastne dnes hlasovali. Minulý týždeň 8. mája Nikol Pašnian bol zvolený za premiéra Arménska. Mm. Nasledovali, bolo to teda v nadväznosti na demonstrácie v Jerevane, eh, ktoré, ktoré mali za následok eh, celý rad zatknutí, vrátane niektorých poslancov. 24. apríla predsedovia tohto výboru a medziparlamentné delegácie vydali vyhlásenie a po zvolení 8. mája pred, pán predseda McAllister pozval premiéra Pašiniana na dnešné zasadnutie. Nemohol však do Bruselu cestovať z pochopiteľných dôvodov, preto sme veľmi radi, že tu môžeme privítať pána Tatua Markariana, Šéfa misie Arménska pri Európskej únii a náš host nás poinformuje o situácii v Arménsku. Nech sa páči, Jeho Excelencia, pán Tatu Makarian, vedúci misie Arménska e, pri Európskej únii. Ďakujem. The floor. So, uh... Uh, uh, Zostanete teda na mieste tam uh, v pléne. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslankyne, vážení poslanci. Vzhľadom na politický vývoj v nedávnej minulosti by som pred vami rád vystúpil. Zároveň chcem poďakovať za to, že ste dnes schválili závery dohody o partnerstve medzi Arménskou republikou a Európskou úniou. Ako viete, Arménsko už ehm, jednomyselne dohodu ratifikovalo a provizorné uplatňovanie začne 1. júna 2018. Ako bolo neraz uvedené, Arménsko prisudzuje veľkú príležitosť prehlbovaniu vzťahov s Európskou úniou. V tomto ohľade čo najskôr čo najskôr ratifikácia a uplatňovanie tejto dohody medzi Arménskou republikou a Európskou úniou je veľmi e, dôležitá. Dokument vychádza z nášho záväzku voči demokracii, princípov štátnej štátu a vytvára základ e, pre náš dialog, pre prehlbovanie našej spolupráce a mobilitu, e, mobilitu našich občanov v súvislosti so spustení liberali- dialogu o liberalizácie víz. Dúfame, že táto dohoda vyšle um, posolstvo členským štátom, um, aby potom mohli urýchliť ratifikačný proces. Verím, že dohoda nápomôže k posilneniu našej ďalšej spolupráce a že pomôže k prehlbeniu našich vzťahov. Dámy a páni, ide o veľmi dôležitú, e, veľmi dôležitý aspekt. No a najmä vo svetle nedávnych e, politických, nedávneho politického vývoja. Európska únia zohráva veľmi dôležitú úlohu a nedávny vývoj preukázal, že arménsky ľud um, sú, je, je plne zaviazaný demokratickým hodnotám. Nepôjdem teraz do podrobností, ale konštatujem, že dnes už máme politickú krízu za sebou a musím podotknúť, že počas tohto obdobia arménsky ľud um, um, Eh, uplatňoval svoje právo. Mm, všetky strany sa zapojili do dialógu, čo umožnilo eh, pokojný, pokojné odovzdanie moci v súlade s našou ústavou. Bez, eh, bez pochyby to ukázalo, že naša krajina je politicky vyzretá. Demokracia v Arménsku sa už dnes nedá zvrátiť a naša vláda sa zaviazala, že urobí maximum, aby aby naše postupy zosúladila so všetkými kritériami, ktoré vyžaduje EÚ. Dámy a páni, tešíme sa na podporu zo strany Európskeho parlamentu a ja využívam túto príležitosť a rád by som poďakoval a ocenil neutichajúcu pomoc a podporu Európskej únie. Chcem poďakovať lídrom parlamentu, vášmu výboru za to, za to, že ste urobili maximum a že ste nám poskytovali podporu a pomoc. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Pekne ďakujem za vaše vyhlásenie. Pán Tokež, nech sa páči, keďže vy ste spravodajcom k Arménsku, máte slovo. Ďakujem, vážení kolegovia, vážená pani predsednička. Dnes sme e, veľkou väčšinou schválili postup udelovania súhlasu vo vzťahu k novej dohode o partnerstve s Arménskom. Pre mňa to bolo obrovskou cťou, keďže som bol spravodajcom k Arménsku. Bolo mi cťou e, byť súčasťou príprav príprav postupu súhlasu a e, súvisiaceho uznesenia. Veľmi rád by som poďakoval všetkým kolegom za ich spoluprácu počas celého postupu a rovnako by som rád poďakoval aj sekretariátu a zamestnancom našej skupiny, Juliane a Robertovi. No a k situácii v Arménsku dramatické udalosti, ktoré sa udiali, e, zatiaľ čo, zatiaľ čo my sme sa venovali našej práci. E, boli a sú stále predmetom skrutínia zo strany Európskeho parlamentu. E, my, my e, sme veľmi radi, my, že odovzdanie moci prebehlo pokojným spôsobom a že to viedlo k zmene vlády v zmysle arménskej ústavy. Rovnako vítame, ehm, rovnako vítame e, to, ako konali orgány činné v trestnom konaní počas demonstrácií ale rovnako musím povedať, e, že v nás že e, došlo k mnohým zatknutiam a to v nás vyvolalo obavy. Medzi zatknutými boli aj arménsky poslanci a dnes 41 voči 41 ľudí je ešte vo väzení, boli voči ním vznesené obvinenia. Možno, že nastal čas novelizovať článok 225 trestného zákonníka. Je to otázka, ktorú rieši zastúpenie Európskej únie s arménskymi orgánmi, ale predsa e, by som rád poprosil pána veľvyslanca Markariana o podrobnejšie informácie k týmto prípadom a aby nám, aby mm, odovzdal e, náš odkaz, e, naše obavy kolegom v Jerevane. Sam gratulujeme pánovi Pašinianovi k jeho zvoleniu do funkcie a nabádame jeho vládu k tomu, aby čo najskôr začala náplňať očakávania arménskych občanov, najmä vo vzťahu k princípom právneho štátu a boja proti korupcii. Ako sme v našej správe už boli uviedli, tento výbor a určite celý Európsky parlament sa teší na posunenú spoluprácu s Arménskom, jeho lídrami a celou občianskou spoločnosťou. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Ďakujem, pán Tokež, hovorí pani predsednička, za vaše pripomienky a za vašu prácu. Čas nás tlačí, na zozname mám 5 poslancov, ktorí si želajú vystúpiť v diskusii. Ak sa chce ešte niekto iný prihlásiť, um, Takže začnem pani Mody. Každý máte dve minútky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi veľvyslancovi za to, že medzi nás dnes ráno prišiel. V prvom rade Veľmi stručne len doplním to, čo viedol predrečník. Tiež som veľmi rada, že sme sa dnes ráno uzhodli na dohode CEPA. No a potom, pokiaľ ide o... Áno, ten demo, to, to demokratického ducha bolo, bolo badať nedávno v Arménsku a uh, došlo k novým voľbám a podobne. Ja vítam vaše pripomienky k súčasnej situácii, kde sa práve nachádzame. Um, ale zaujímalo by nás, ehm, čo, aké budú podľa vás ďalšie kroky parlamentu a takisto, ako sa bude odviať situácia s volebným poriadkom. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som e, rád poblahoprial pánovi Tokešovi. Mm, som veľmi rád, že sme dnes schválili mm, dohodu CEPA. Vítam medzi nami zároveň aj pána veľvyslanca a e, chcem potvrdiť to, čo uviedol. Mm, Ja som patril k tým, ktorí boli za to, aby sme tie dvere nechali e, otvorené s Európskou úniou a aby sme v rámci tohto tejto dohody diskutovali o mnohých aspektoch. Som preto rád, že teraz sa to naplnilo. Som rád, že aj arménsky parlament udelil svoj súhlas a dúfam, teraz som rád, že náš parlament to odsúhlasil a dúfam, že aj na plene zahlasujeme. Mm, pa, mm, Arménsko mm, preukázalo istú, istú zrelosť a ja by som tak si takisto želal, aby eh, bol proces liberalizácie víz čo najúspešnejší. Mm, bol by som rád, aby arménsky občania prišli k nám na návštevu a aby naši občania eh, navštívili Arménsko, keďže ide o veľmi bohatú, jednu z najbohatších kultúr v Ázii. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem. Pani predsednička, poprosím vás, aby ste si nasadili slúchadlá. Vystúpim po česky. Ďakujem. Ja bych chtěl poděkovat panu Tek. Chcel by som poďakovať pánovi Tekešovi za to, že sa mu podarilo túto správu aktualizovať a zahrnúť do nej aj udalostí, ku ktorým prišlo v Jerevane a v iných arménskych mestách. To, čo sa tam udialo, to svedčí o múdrosti arménskeho ľudu. Arméni sa nenechali strhnúť a to, k čomu tam e, došlo, to bolo skutočne demokratické e, a civilizované prevzatie moci. Arménsky národ potvrdil, že je otvorená cesta k tomu, aby ten desivý konflikt, ktorý je medzi Arménskom a Azerbajdžanom, bol vedený do, aby skončil. A ja verím, že je otvorená cesta k tomu, aby boj ľudu Náhorného Karabachu za spravodlivosť bol naplnený úspechom. Ja si myslím, že Arménsko a Náhorný Karabach už dávno ukázali, že Náhorný Karabach si zaslúži, aby bol uznaný Európskou úniou a e, európskymi štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Veľmi pekne ďakujem, pán Štetina. Pani Hautala. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne e, pánovi veľvyslancovi za to, že prišiel medzi nás a pohrmal nás o situácii. Áno, bolo, to, bolo to veľmi milé sledovať e, odovzdanie moci, pokojnosť ozdanie moci. Ja si myslím, že tá situácia bola nešťastná, pretože parlament e, ratifikoval dohodu CEPA jednomyselne pred, ešte pred tými dramatickými udalosťami a teraz eh, treba začať dohodu implementovať a mm, existuje už plán postupu. Ja očakávam, že e, Európa poskytne viac podpory alebo že poskytne viac nástrojov podpory, aby sme sa ubezpečili, že skutočne dojde aj k realizácii uvedených reform, samozrejme pod taktovkou novej vlády. Myslím si rovnako, že by sme mali volať po mm, konštruktívnom vzťahu medzi opozíciou a vládou. Ja si myslím, že to, čo je dobré pre, Arme- že to, čo je dobré pre Arménsko, je um, že by bolo dobré, ak by tá polarizácia nebola príliš vyhrotená, tak ako sme boli nedávno svetkami v Gruzínsku. Ja som, ja som bola minulý rok jednou z volebných pozorovateľov a bolo by, a musím konštatovať, že bolo by dobré, um, že ak, ak uh, padne rozhodnutie k predčasným voľbám, aby sme už vtedy mohli začať s dlhodobým pozorovaním. Dostatočne včas vieme, čo sa udialo minulé a teraz nastal čas, aby aby sa neudialo zastrašovanie voličov, skupovanie hlasov a podobne. Ďakujem, pán Nart. Ďakujem veľmi pekne a ja som bol súčasťou volebnej pozorovacej misie. Politická zmena v Arménsku je veľmi dôležitá, ale nemožno si myslieť, že zmena že, že táto zmena e, bude akýmsi zázračným prútikom a že, a že automaticky prinesie zmenu životov Arménov. Ja som bol súčasťou už uvedenej misie a um, boli tam isté súvisiace uh, veci, uh, v Arménsku totiž existuje určitá patológia a to je patológia krajiny, ktorá má, ktorej populácia alebo teda počet obyvateľov klesá, nie rastie. Mládež nemá, mládež nemá budúcnosť v Arménsku v dôsledku v dôsledku toho, že e, arménskú ekonomiku kontrolujú oligarchovia, ďalej je tam obrovský problém s korupciou. A ja želám arménskému ľudu všetko najlepšie a ja dúfam, že sa im podarí sa vymaniť z týchto problémov, ale prosím vás, ehm, nemôžeme sa nechať uchlácholiť len zmenou vlády, keď potrebujeme, keď treba, aby sa zmenila aby sa zmenili aj ďalšie veci v spoločnosti, aby sa zmenila oligarchická štruktúra. Uh, pretože bez takejto zmeny táto krajina nemá budúcnosť. Ešte jedna vec. Želal by som si, aby, aby bolo Arménsko bližšie k Európskej únii, ale ja nerozumiem strategickým problémom, ktoré majú a a, a nerozumiem prítomnosti um, ruskej bezpečnosti, ktorá sa nachádza v Arménsku. Ja, ja to nediskvalifikujem. Áno, treba, treba, treba, treba, treba rozumieť tej situácii medzi Tureckom a, a Azerbajdžanom, ale ale nemôžu byť donekonečná väzňami konfliktu na Národnom Karabachu. A to je stále, pretože to je stále problém Arménska. Ďakujem veľmi pekne, pán Castaldo, na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz ďakujem pánovi veľvyslancovi za to, že nám poskytol podrobné informácie. Ďakujem pánovi Tokešovi to, čo sa udialo za uplynulé týždne, je určite e, veľmi dôležité pre arménskú demokraciu, ale ide len o prvý krok. E, čakajú nás ešte ďalšie výzvy v krátko, strednom, dlhodobom výhľade. Nový premiér navrhol určité reformy, zmenu volebného zákona, mm, ale predovšetkým bude treba riešiť tie veľké výzvy. Um, treba bojovať proti korupcii, treba rozložiť eh, tú elitu, ktorá zabraňovala Arménsku doteraz, aby, začala, ehm, aby nastúpila na cestu ekonomického oživenia. Je potrebné urobiť tieto zmeny, pretože ani únik mozgov na západ nepomáha tejto krajine. Únik talentov, ktoré sú zásadné pre budovanie budúcnosti krajiny. my musíme stať bok po boku arménskeho ľudu na tejto ceste. Je nevyhnutné začať mierový proces s Azerbajdžanom. Chcem ešte povedať, že musíme e, pripomenúť aj e, vysokej predstaviteľke, že e, pomoc, podpora Arménsku musí byť podporená, posilnená a dúfame, že už čoskoro uvidíme povzbudzujúce signály, že sa veci zlepšujú. Ďakujem pán Castaldo, pani Harms. A potom ďalší ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne pánovi veľvyslancovi za to, že sa k nám pridal dnes. Ja by som chcela zdôrazniť tú perspektívu Euronestu, pokiaľ ide tú spoluprácu v rámci Európskeho parlamentu a našimi partnerskými krajinami v rámci východného susedstva, že táto, tento moment zmeny v Arménsku bol veľmi dobrou skúsenosťou a myslím si, že je to aj signál, smerom do toho širšieho regiónu a preukázalo sa tým veľa demokratických zmien v rámci spoločnosti v kontexte našho susedstva. Ja som skutočne bez dýchu sledovala tie správy z Jerevanu a z ďalších miest v Arménsku. Pre mňa teda poprvé je to dôležité, že občania sa zhostili zodpovednosti. Po druhé, tá, ten moment, že predseda vlády skutočne v pravej chvíli rozhodol o veľmi dôležitej veci, to znamená odstúpiť. A toto jednoducho poukázalo na to, že koľko zmien nastalo v Arménsku, a teda nielen iba v Arménsku, ale v tomto konkrétnom čase. Ja si myslím, že aj pre západ tohto kontinentu bolo veľmi dobre vidieť tieto zmeny. A teraz sa nachádzate skutočne vo problematickej e, situácii v parlamente a dúfam, že tie skúsenosti z ostatných týždňov a aj to ponaučenie sa z tých pochybení, e, predovšetkým pokiaľ ide o tých, ktorí boli pri moci, vám umožní vysporiadať sa s touto ťažkou situáciou v parlamente, pretože nikdy nie je ľahké, e, keď vláda nemá väčšinou v parlamente, tak uvidíme, či tu budú nejaké konštruktívne riešenia. Dúfam, že teda nastane v takom duchu, ako sme to videli v ostatných týždňoch. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás a ja by som chcela zdôrazniť, že je veľmi dobre, že ste prišli v tejto chvíli medzi nás a že máme túto cepu podpísanú, takže je to dobré pre EÚ, pre Európu a pre Arménsko. Ďakujem pekne, pán Astrevičius. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja takisto vítam najnovší vývoj situácie v tejto krajine, v Arménsku, je to najsprávnejší spôsob a najsprávnejšie smerovanie, ktoré vidíme. Predovšetkým, ak sa pozrieme na ten mierový spôsob, akým nastali zmeny, keď vyšli Armenčania do ulic a vlastne tie zmeny vzýšli od ľudí. Ľudia vedia najlepšie, aké zmeny v krajine majú nastať. A je to takisto veľkým ponaučením pre tých politikov, ktorí by sa snažili manipulovať alebo robiť nejaké ústavné zmeny. Mali sme tu od roku 2015 referendum, kde vlastne už v tom čase sme počuli niektoré veľmi správne hlasy, že neskôr sa toto využije ako nejaký závdavok na to, aby tu ostali niektorí ľudia pri moci, aby sa manipulovala vôľa ľudí, berúc do úvahy niečo, čo si ľudia predtým neuvedomovali. Takže dúfam, že to bude veľmi dobré východisko pre nové smerovanie politiky v Arménsku. Arménsko si vyžaduje veľký sociálny rozvoj. Treba takisto sa pozrieť aj na hospodársky rozvoj, ktorý sa musí povzniesť do nových výšin a ja oceňujem to, že Európska únia prišla s takouto partnerskou dohodou. Vo výbore AFE to bolo silno podporené. Ja som, a aj som bol, veľkým skeptikom, pokiaľ ide kompatibilitu Euroazijskej únie a európskeho spôsobu ďalšieho rozvoja. Je to aj v našom dokumente, že nie je tu možnosť od, odňatia alebo zrušenia cieľ. Sú tu určité bariéry, pokiaľ ide o našu spoluprácu a pokiaľ ide o možný sociohospodársky rozvoj. A je to, aj to bude naďalej takto, pokým Eurázia bude aj naďalej pod dominanciou jednej veľkej krajiny v severnej časti tejto Eurázii. Ja si iba želám, že tieto zmeny e, v Arménsku povedú k lepšej spolupráci s Južným Kaukazom. Potrebujeme určité pozitívne skúsenosti a ja apelujem na Európsku úniu, že musíme s väčšou delegáciou ísť do Európskej že musíme dať väčšiu podporu tomuto regiónu. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo riaditeľ východného partnerstva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, vážený pán veľvyslanec, ctení kolegovia, kolegyne. Zdá sa, e, chcel by som sa poďakovať za to, že ste dali slovo SVČ. Európska únia veľmi pozorne sleduje My pozorne sledujeme vývin situácie, či je to v súlade s arménskou ústavou a či to všetko prebieha mierovým spôsobom. Chcem to zdôrazniť, pretože nie vždy tomu tak bolo práve v tejto krajine. Takže my vítame to, že v týchto dňoch skutočne všetky zúčastnené strany preukázali veľkú mieru zodpovednosti. My sa tešíme na spoluprácu s ďalšou novou vládou, v zmysle posilňovania prepojení medzi Európskou úniou a Arménskom a ako to už bolo aj spomenuté, prostredníctvom implementácie tejto novej dohody CEPA medzi EÚ a Arménskom. Treba povedať, že aj v arménskom parlamente bola podporená jednomyselne a je to jednoducho veľký signál, ak to bolo podporené takmer jednomyselne aj v tomto výbore. My si myslíme, že nejaké Ďalšie kroky by mali posilniť predovšetkým právny štát, zabezpečiť ochranu ľudských práv a vytvoriť prosperujúce hospodárstvo, sociálny systém a to všetko na prospech občanov e Arménska. Ale na to, aby sa tieto dôležité ciele podarilo dosiahnuť, je dôležité, aby tu bol komplexný dialog medzi všetkými zúčastnenými stranami, to je absolútne kľúčové. Takisto si myslím, že táto cepa vstúpi do platnosti pravdepodobne budúci mesiac a potom vlastne budeme transformovať e, našu radu moment, súčasnú do rady spolupráce. A tešíme sa na to, že prvá rada by mala byť e, organizovaná už v júni, koncom júna. To je takisto veľký signál odhodlania z našej strany. Takisto sa tešíme, že pokiaľ ide o komisiu a ministerstva Arménska, že sa nám podarilo začať hovoriť o cestovnej mape, o implementácii tejto dohody CEPA predovšetkým pokiaľ ide o aproximácii a je veľmi dôležité, aby sa to zobralo do úvahy práve z pohľadu prospechu pre občanov. Napríklad bolo poukázané na to, že v Arménsku boli prijaté zákony proti domácemu násiliu. To vnímame pozitívne. Takisto dúfame, že implementácia tejto cepy zlepší podnikateľské prostredie, ako to bolo zdôraznené z strany predchádzajúcich rečníkov, aby sa narušili tie oligarch hierarchické štruktúry, ktoré sú jednoducho negatívne pre ďalšie, ďalší rozvoj tejto krajiny a predpokladáme, že ďalšie investície budú stimulovať rast prí, pracovných príležitostí a hospodárskeho rastu tešíme sa tejto pozitívnej a zaangažovanosti Arménska v rámci východného partnerstva a že ďalšie kroky povedú k posilneniu stability a demokracie nie len v Arménsku, ale v širšom regióne a budeme samozrejme radi, ak budeme môcť privítať predsedu vlády v našej Európskej únii. Ďakujem pekne. A teraz na záver, ak chcete, vážený pán veľvyslanec, pán Makarian, ak chcete, môžete sa vyjadriť, ale poprosím vás iba v stručnosti, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať srdečne všetkým poslancom, ktorí sa vyjadrili. pokiaľ ide o vyjadrenie obav ohľadne pripravenosti našej krajiny pokračovať v našich, našej spolupráci. My všetky tieto posolstva sprostredkujeme, tak ako tu odzneli. A pokiaľ ide o otázky, Pokiaľ ide o ten volebný zákon, treba povedať, že zatiaľ sme iba v počiatočnej fáze riešenia tejto situácie a my sa s vami podelíme o všetky informácie, čo možno najskôr hneď ako ich obdržíme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne aj my vám a želáme vám veľa šťastia v vašej krajine. A týmto končíme bod ktorý sa týka Arménska v rámci dnešného programu, takže ešte raz dúfam, že sa čo skoro uvidíme. Ďakujem pekne, teraz prejdeme bezprostredne k spoločnej diskusii o bodoch 34 13 a 14 dohoda o partnerstve spolupráci medzi EÚ a Irakom. Chcela by som vám povedať, že musíme skončiť už o 12. pretože, pretože tlmočenie máme iba do 12. Mali sme tu už predtým zasadnutie Bíra, výboru AFED, takže poprosím vás, držte sa toho prideleného času a dúfam, že všetko sa nám podarí zvládnuť tak, ako to máme naplánované. Takže máme tu My sme teda dostali 138 pozmeňujúcich návrhov a ja viem, že pani Saifi pracuje na svojom návrhu, pokiaľ ide o kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ak je pani Saifi tu, tak by som jej dala hneď aj slovo, pretože je spravodajkyňa. A dúfam, že tí, čo opúšťajú miestnosť, opustia miestnosť čo skoro. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Vzhľadom na voľby, ktoré sa konali v sobotu v Iraku. Naša výmena názorov dnes nám umožňuje potvrdiť naše, e, našu podporu Iraku na to, aby sa čo možno najskôr vytvorila vláda a aby sme mohli ďalej pokračovať v našej spolupráci v prospech obnovy, stabilizácie a zmieru krajiny. Ako ste to povedali, máme 138 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú návrhu správy a ja ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a ostatným poslancom za ich príspevky. Ja sa momentálne venujem na vypracovávanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Mám pocit, že viaceré pozmeňujúce návrhy obohatia pôvodný text, ktorý bol napísaný a viaceré pozmeňujúce návrhy sú, sa sústredia na tú potrebu aby sme nenechali nepotrestané kriminálne skutky ďalšie, aby sme podporili pluralizmus a zmier v spoločnosti Iraku a zároveň zachovali jej diverzitu. Tak ako to, na to poukaz niektoré pozmeňujúce návrhy, boj proti korupcii, demobilizácia milícií a posilnenie našej spolupráce, pokiaľ ide o mnohé oblasti, to by mohol viesť k tomu, aby sme mali demokratickejší, stabilný štát, toto musia byť našimi prioritami. Mojím cieľom je, aby sme obsiahli väčšinu týchto predložených pozmeňujúcich návrhov do kompromisných návrhov, aby sme na záver ob- obsiahli text, ktorý bude obsahovať celkový pohľad na situáciu v Iraku a zároveň, aby to bolo ambiciozne, pokiaľ ide o naše ambície. Ja sa teším na vyjadrenia našich kolegov a ďakujem vám veľmi pekne. Bez mikrofónu. Vyjadrenie. Uh, are there any members on our list? We don't see anyone. Does anyone want to take part in? Chce sa niekto vyjadriť? Pán Nart, nech sa páči, máte slovo. Ja by som rád poďakoval za uh, odvedenú prácu. Pani Toky odviedla obrovský kus práce. Ďakujem aj uh, ďalším členom týmu ktorí spolupracovali na tejto téme. Ako je niekedy zvyčajné, keď, keď dochádza k takýmto nešťastným udalostiam, tak um, Často musíme tieto veci riešiť my, Európania, ale aj, Ameri- ale aj americká strana. V, v Iraku existuje určité vákuum, ktoré musí vyplniť e, iracká spoločnosť. Mm, e, máme šťastie, že je tam náboženský líder, ktorý má, e, ktorý má inkluzívnu predstavu o tom, ako má Irak vyzerať. V dohode o spolupráci medzi EÚ a Irakom e, ideme práve e, touto cestou, čiže cestou, ktorá hovorí o inkluzívnom postupe, hovoríme o, hovoríme o hovoríme o milíciách, ktoré boli potrebné na to, aby zastavili islamský štát, ale ktorých formát bude treba zmeniť. Hovorí sa tam o vzťahoch s Kurdistanom, kde, kde, tá, kde tá pôvodná situácia prispela bohužiaľ k fragmentácii a Ďalej hovoríme aj o ďalších aspektoch, hovoríme o, o prípadných nebezpečných situáciách v spojitosti s Kurdistanom. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto iný zúčastniť na tejto diskusii? Ak tomu nie je tak, tak by som chcela povedať, že hlasovanie v našom výbore bude 20. júna a v pléne budeme hlasovať mm, júli, respektíve v septembri. Takže ďakujem vám veľmi pekne, vážená pani Saifi, za vašu prácu. Chceme sa poďakovať aj vašim tieňovým spravodajcom a tešíme sa na finálny text a na kompromisné návrhy. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za vašu spoluprácu dnes do poludnia. Máme za sebou ťažkú prácu, budeme pokračovať o pol tretej s ďalším programom. Veľmi pekne ďakujem.